sa vašej politickej skupiny dostal nie červenú rúžu, ale žltú. Ale dobre, v rokovacím poriadku sa teraz hlási, a liberálke boli v krízi. Dobre, takže v rokovacím poriadku sa teraz hlási kolega Papa Stamkos. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel apelovať na nás všetkých, na celú našu inštitúciu, lebo z istých dôvodov, a tu hovorím, že ide tu o hlasovanie správe kolegu Krisa Davisa. Ja by som chcel požiadať o odloženie hlasovania. Ďakujem. Chcel by niekto podporiť tento návrh? Je niekto proti tomuto návrhu? Pán Leinen? Ja, danke, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja hovorím proti tomuto návrhu je to úplné prekvapenie zo strany EPP. My sme viedli detailné diskusie na našom výbore Envy o tomto návrhu. Mali sme dobrú spoluprácu s výbormi pre polnospodárstvo, ako aj pre priemysel. Sme o tom diskutovali už ráno. A komisia, ako aj priemysel, predsa musia vedieť, ako sa bude ďalej vyvíjať ochrana klímy a preto ja by som apeloval na to, aby sme dnes hlasovali. Da muss ich Peter äh, Papastamkos. Pán Papastamkos, nech sa páči. Ja som iba požiadal o to odloženie. Ja som nepožiadal na, o to. Ja som vlastne hovoril, chcel povedať, aby sa zmenilo ve porade, nie aby sa to úplne odložilo, ale aby sa to, aby sa to o tom hlasovalo ako o prvom bode. Aha, hovorí pán predseda, takže teraz, teraz mi to doteraz sme to chápali ináč, takže vy by ste chceli, aby sa hlasovalo o tejto správe ako o prvej. Aha. Chcem sa spýtať, že kto je za to, aby sme hlasovali o tejto správe na prvom mieste? Kto je proti? Das ist sicher die Mehrheit, die dafür ist, dass wir das als Zdá sa, že väčšina je za to, aby sme o tom hlasovali. Na prvom mieste chcete to overiť? Dobre, spravíme. Dobre, takže budeme hlasovať o tejto správe kolegu Davisa ako o prvej. Nech sa páči. No, no, Akurát Akorát si musím zoradiť moje dokumenty. Dobre, takže začíname správu Davis, konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodárstvo. Začneme hlasovaním. Alternatívny návrh uznesenie návrh 27. Menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Návrh 1. Menovité hlasovanie v dvoch častiach. Takže najprv prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Teraz sa dostávame k originálnemu textu, odseku 2, prvá časť, kto je za proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. Tretia časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť. Takže Otváram hlasovanie. Overujeme si to elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz štvrtá časť, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz originálny text odseku 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si to. Hlasujte. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz odsek 15. E, nie, opravil sa pán predseda. Pozme sa návrh 2, odsek 6, to je za proti, zdržali sa, schválené. Overíme? Dobre, hlasujte. Hlasovali všetci? Končím teraz hlasovanie. Zamietnuté. A teraz odsek 15 v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 16, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 23, originálny text, prvá časť, kto je za, proti, držali sa. Schválené, druhá časť, za, proti, držali sa. Zamietnuté. Teraz návrh 5, menovité hlasovanie, prvá časť, hlasujte. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Das angenommen. Schválené. Druhá časť. Návrhu 5. Hlasujte. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. A bolo to schválené. Tým pádom je upravený originálny text a teraz návrh 6, menovité hlasovanie, hlasujte. Haben alle abgestimmt? Hlasovali ste? Ešte raz sa pýtam, hlasovali ste všetci? Dobre, končím hlasovanie. Schválené. Teraz originálny text. Ten odpadá a tým pádom sa dostávame k odseku 24 v originálnom texte. Menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. Teraz návrh 7. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci? Aha, dobre, tak končím hlasovanie. Schválené. Teraz návrh 8, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. Teraz sa dostávame návrhu 9b, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. Tým pádom 18 odpadá, teraz 19, návrh 19, menovité hlasovanie, hlasujte. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 10, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Tým pádom končím hlasovanie. Schválené. Originálny text odseku 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Oriálny text odseku 28, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz, a bolo to jasne zamietnuté, dostávame sa k odseku 31 v originálnom texte, tu sú tri oddelené časti, prvá časť, kto je za, proti, držali sa. Overíme si. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Schvál, bolo to schválené, druhá časť, kto je za, proti, držali sa. A bolo to schválené, tretia časť, kto je za, proti, držali sa. Schválené. Overíme. Dobre, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. No a teraz návrh 11. Za. Proti. držali sa. Schválené. Overíme? Dobre, takže ešte raz. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz sa dostávame k návrhu, respektíve k originálnemu textu odseku 42, dve časti, prvá časť to je za, Neopravuje sa pán predseda, pomýlil som sa, dámy a páni. Takže tu ide o úpravu textu v rámci 38. Najprv musíme e, o tom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Originálny text 38. Hlasujte. Končím hlasovanie. Takže zostáva to. Tak ako to je. Platí originálny text pri rovnosti hlasov a teraz sa dostávame 42. Prvá časť menovité hlasovanie. Nie menovité. Teraz hlasujeme o druhej časti. Prvá časť nie je menovité hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Tá je menovité hlasovanie. Tam je menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. 44. Dve časti. Prvá časť. to je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 45. Najprv návrh 12. to je za? proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Takže hlasujte. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz návrh 3. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz originálny text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. Návrh 20. D. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 21. Menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 22D, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Dostávame sa teraz k návrhu 4 a ak sa schváli, návrh 23 odpadá, takže návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz sa dostávame k originálnemu textu. Menovité hlasovanie, prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené, druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. Návrh 13, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Teraz sa dostávame k originálnemu textu v dvoch častiach. Tu budeme hlasovať. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Poveríme si to. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz sa dostávame k návrhu 24, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 79 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 83, originálny text, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, dobre, keď to chcete, overíme si druhú časť odseku 83, hlasujte. Hlasovali všetci? Dobre, končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Teraz ostávame k odseku 88, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa a bolo to schválené. Dobre, ako chcete, nech sa páči, otváram hlasovanie druhá časť odseku 88. Geschlossen, ne? Ja skončím. A bolo to schválené. Návrh 25, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Originálny text 94, kto je za? Proti? Zdržali sa? a bolo to schválené. A teraz tu máme originálny text 96 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, držali sa schválené. Druhá časť za, proti, držali sa, veríme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Dobre, končím hlasovanie. A No, ostáva tam originálny text. A teraz sa dostávame k pozmeňujúce návrhu 14, kto je za, proti, zdržali sa. Zdá sa, že to bolo schválené. A je to schválené. Dobre, dostávame sa k originálnemu textu. To už je vybavené. Odsek 15, kto je za. Teda pozmeňujúce návrh 15, kto je za, proti, zdržali sa. Takže ak nebudete poriadne dvíhať ruky, neviem to posúdiť. To je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz dostaneme do originálnemu textu odseku 107, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. A bolo to schválené, druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Originálny text odseku 110, kto je za, proti, zdržali sa. A myslím, že to bolo schválené. Dobre, overíme si to ako chcete. Takže hlasujte. Hlasovali všetci. Končím. A bolo to zamietnuté. Mali ste pravdu. Teraz sa dostávame odseku 115 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. A bolo to schválená druhá časť, menovité hlasovanie o druhej časti. Hlasujte. Hlasovali všetci? Vidím, že hej, dobre, končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz návrh 26, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenie B, hlasovanie dvoch časí, prvá časť, za, proti, zdržali sa. Schválené, druhá časť, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci. Vidím, že áno. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o celom texte, záverečné hlasovanie, men, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. Das ist alles zusammen. Zur Abstimmung über die Teraz k hlasovaniu o diskriminačných webových stránkach a reakcia e, vlády a e, šesť frakcií dostali, dali spoločné návrh e, uznesenia a teraz e, k sem návrhu 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Úvodné ustanovenie M v pôvodnom e, texte menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, zatváram hlasovanie. Prijaté. A konečné hlasovanie o celom texte, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz ideme k eh, hlasovaniu o uznesení k výsledku prezidentských volieb v Rusku. Pozmiňujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Povedal by som, že to bol štrajk hlasovania, dámy a páni. Pýtam sa ešte raz, že kto je za pozmeňujúci návrh 10? Eh, Zvinite ruku, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Dobre, tak preveríme. To je aj tak lepšie, aj tak niekto nedvihol ruky neviem prečo. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Dobre. Ideme k pozmeňujúcemu návrhu 5. E, Tam Salafranka má ústny e, návrh, ktorý ohlásil. Pán Salafranka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Aby sme eh, dosiahli čo najväčší možný konsenzus, eh, chápem, že toto uznesenie by eh, malo byť podporené širokou podporou v snemovni a my navrhujeme ústne pozmeňujúci návrh k tomu mm, piatému pozmeňujúcemu návrhu v súlade s pánom Verhofstadtom a ďalšími mm, politickými skupinami a mm, text tohoto ústneho pozmeňujúceho návrhu je zapracovať slova strengthening cooperation a nahradiť slovo contents za slovo regrets. Ďakujem. Je niekto proti? Nie. Takže eh, ja dám hlasovať eh, o tom s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom o návrhu 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 14 eh, tým pádom vypadáva pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý? 18. Kto je za? proti, zdržal sa, zamietnutý. 19, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Sedmička bola stiahnutá, 15, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 11, kto je za, proti, zdržal sa, Musím preveriť. Preverujem, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. si na 17. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. 20. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 12. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 16. Ne, 16. E, hlasujeme, kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý. E, dvojka stiahnutá, trojka. Kto je za? Proti zdržal sa, za, prijatý. 8, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 13 je stiahnutý, 4, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. A 9, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Teraz e, hlasujeme o celom texte, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Teraz ideme k uzneseniu k návrhu k pozňujúce návrhu k Kazachstane. Nech sa páči, pani Jakoncari. This... Mám veľmi dobrú správu počas tohto procesu uznesenie o Kazachstane, kým sme na ňom pracovali tak sa v Kazachstane dostali z väzenia politickí väzni. Hlavným redaktor Edin Biniansky a dáma Anna. Ďakujem pani Jakoncari za dobre správy. Pozrite si na vrch 7, menujte hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram zamietnutý. Odsek 3, e, dve časti. Kto je za prvú časť? Proti. Zdržal sa. Preveríme. Otváram e, preverenie. Hlasovali všetci. Zatváram. Prijatý. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatá. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý pozmeňujúci návrh 12, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 9 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. Pôvodný text odseku 3 v troch častiach. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijatý Dámy a páni, keď nedvíhate ruky, tak to môžem e, len hádať, ale hlasovanie nie je hádanie. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý tretia časť, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatá. Teraz ideme k odseku 12, v pôvodnom texte, kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý odsek 13, si návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý. Nech sa páči. Otváram previerku. Hlasovali všetci? Áno. Zatváram. Prijatý. Tým pádom dvojka vypadáva a trojka, kto je za? proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 4, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram. Zamietnutý. Ideme k pôvodnému textu, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Teraz eh, pozriem si návrh 11, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Pozriem si návrh 5, kto je za, proti, Zam, eh, zdržal sa zamietnutý. Pozriem si návrh 6, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Teraz hlasujeme o celom texte, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Teraz ideme k hlasovaniu o situácii v Nigerii. Mám 6 frakcií predložilo mm, spoločný e, návrh uznesenia a e, dám o tom hlasovať, kto je za, proti, zdržal sa uznesenie prijaté. Ideme k k situácii v Bielorusku. Tam kolega Vigenin požiadal slovo. Nech sa páči, pán Vigenin. Včera sme mali rozsiahlu diskusiu v Európskom parlamentu, tie rozpravu a vyslali sme jasný signál. Máme tu spoločné, e, spoločný návrh uznesenia. Uznesenie je veľmi jasné. Sme zjednotení ako celá snemovňa. Chceme vyslať takýto signál bieloruským ustanovizniam bieloruským občanom, ale aj európskym občanom. Ale chcel by som poprosiť, aby sme odložili hlasovanie na miniplenárku v Bruseli z dvoch hlavných dôvodov. Prvým dôvodom je poskytnúť časť bieloruským ustanovizniam, aby mohli reflektovať situáciu, v ktorej sa ocitli. A po druhé, chceli by sme novelizovať tú, toto uznesenie, pretože v nasledujúcich dňoch má prísť k novému vývoju. Ďakujem, pán Bigenin. Chce niekto podporiť návrh pána Bigenina? Chce niekto eh, vysloviť sa proti návrhu pána Vigenina? Nech sa páči, poslanci. Argumenty pána Vigenina. Rzeczywiście... Ďakujem, ja rozumiem tomu, čo hovorí pán Vigenin. Veľmi dobre tomu rozumiem. Mali sme včera naozaj rozsiahlu rozpravu a pán Lukašenko v Bielorusku práve včera sa vzdal už neutočí toľko na ľudí z dis disidentských kruhov a preto by sme mali využiť radšej diplomatický jazyk a nie agresívny jazyk. Dúfam, že môžeme tú, toto uznesenie odhlasovať dnes, pretože toto vyšle Lukašenkový signál, že sme zjednotení v tejto veci. Pán kolega, nechám o tom hlasovať. Pán Bigning, podľa článku 177 eh, predložil tento návrh, e, predloží na e, budúcej plenárke, takže kto chce hlasovať za tento návrh, pán Bignina, zvihnite ruku, kto je proti nemu, kto sa zdržal. Tým pádom je ten návrh prijatý a hlasovanie e, je posunuté na mini plenárku v Bruseli. A teraz idem k uzneseniu k šiestému Svetovému fóre o vode. si návrh 2, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozrieme si návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Preveríme. Otváram elektronické preverenie. Hlasovali všetci? Pán Ferovstad, aj vy? Dobre, ďakujem. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Pozňujúci návrh 3. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Pozňujúci návrh 4. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Pozňujúci návrh 5. Kto je za? Proti. Preveríme. Otváram previerenie. Hlasovali všetci? Zatváram. Prijaté. Odsek 8 v pôvodnom texte, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Odsek 9 v dvoch častiach, kto je za? Prvá časť. Proti? Zdržal sa? Prijatá. Druhá časť, kto je za? proti, zdržal sa, prijatá. Pozrieme si návrh 6, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 7, kto je za, proti, zdržal sa. Preveríme. Preveríme. Otváram previerku. Hlasovali všetci? alebo tí, ktorí ešte nelišli na fórum o vode, zatváram hlasovanie. Zatvár, zamietnuté. Celý text. Kto je za celý text? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Ďakujem a mm, dobrú cestu domov vám želám a pekný víkend.